Dámy a páni, otváram toto zasadnutie. Takže otváram zasadnutie tohto e, spoločného výboru Ekon a Budget. E, chcem sa spýtať, či súhlasíte s programom rokovania. E, nie sú výhrady takže ho môžeme považovať za prijatý. A chcem vás informovať, že Európska investičná banka a parlament sa dohodli na výmene informácií, pokiaľ ide o prevádzku e, Európskeho fondu pre strategické investície. Toto bolo predmetom dlhých diskusí a v konečnom dôsledku teda sme dosiahli dohodu bude predložená konferencii predsedov na schválenie a potom to e, predseda parlamentu Tajany podpíše. Dohoda bude samozrejme k dispozícii aj vám, ak tak ešte nebolo urobené. No a vypočujeme si dvoch spravodajcov, pána Fernandeša a pána Bulmana, aby nám e, niečo povedali o o hodnotení, ich hodnotení toho, ako sa implementuje e, fond FC. Každý má 10 minút a potom dáme slovo tieňovým spravodajcom. Každý dostane 2 minúty. A potom si vypočujeme zástupcov Európskej investičnej banky a komisie. Máme veľmi, veľmi nabitý program rokovania, pretože musíme uzavrieť túto časť o 19.50, tak aby sme o 19.50 mohli pristúpiť k hlasovaniu o, o správe e, pána Bögeho a pani Beres o um, rozpočtovej kapacite pre eurozónu. No a pokiaľ viem, o 20. Výbor pre hospodárske menové záležitosti sa rozlúči s rozpočtovým výborom a bude skúmať ďalšie otázky. Takže teraz dostane slovo pán Bulman na 5 minút. Nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj kolegovi Jose Manuelovi Fernandezovi, eh, s ktorým sme dnes spoločne predložili ten, túto správu z vlastnej eh, iniciatívy EFSI. No, Kolegyne, kolegovia, podľa nášho názoru sme odviedli e, kus dobrej legislatívnej práce, rýchlej e, legislatívnej práce, aby sme e, túto legislatívu predostreli. Je sú tu nové aspekty, najmä e, e, skutočná doplnkovosť, štruktúry sprostredkovateľov e, sú tu zdôraznené a malé a stredné podniky sa stávajú ústredným subjektom. Sme celkovo spokojní s touto legislatívou a s, nie celkom so spôsobom implementácie. Vyzerá to tak, e, že e, kvantitatívne ciele sa budú dať zrealizovať, ale pochybnosti zostávajú v súvislosti s kvalitou e, projektov, ktoré boli predložené. Tam sú pochybnosti, pokiaľ ide o doplnkovosť, či to skutočne sú doplnkové záležitosti, každopádne nie všetky. A teraz pán Bulman hovorí bez mikrofónu. E, sú tiež pochybnosti v súvislosti s trvalou e, realizáciou, implementáciou príslušných predpisov v legislatíve, napríklad pri e, používaní tabuliek, ktoré parlament navrhol. Nemôže byť, že EIB vo, svojom, vo svojej správe informuje, že v tejto tabuľke sa, táto tabuľka sa bude na meranie makroekonomie ekonomických eh, informácií eh, len ako pomocná záležitosť eh, využívať. Nemôže to byť tak, že kontrola navrhovaných projektov trvá tak dlho, že žiadatelia o projekt v konečnom dôsledku nevedia, s čím môžu počítať a nemôže to vyzerať ani tak, že takýto ústredný nástroj investícií zanedbá zanedbávame tieto platformy, zanedbávame, respektíve takmer žiadne neboli zriadené. Vidíme tu konflikt medzi cieľmi, medzi kvantitatívnymi cieľmi a kvalitou projektov možno eh, bude potrebné s kompetentnými osobami v EIB a v FC hovoriť eh, o tom, že môže dôjsť ku eh, konfliktu medzi všeobecnými kvantitatívnymi cieľmi a inovačným charakterom navrhovaných projektov. Na toto by sme sa mali kriticky zamerať skôr, než začneme s legislatívnym procesom k FC 2. Musíme tiež mať na zreť chceli, aby geografické rozdelenie investícií bolo primerané a aby finančné prostriedky putovali tam, kde je najviac zapotreby týchto dodatkových investícií. Ani to sa nám e, nevždy zdá byť tu jasné. Chceme transparentnosť to je jasné z celého nášho návrhu. A chceme tiež hovoriť o tom, či e, štruktúra riadenia, tak ako bola zvolená, je už takto v poriadku, pretože podľa nášho názoru tomu tak nie je. Zatiaľ je tam veľa netransparentnosti, veľa otázok vyvstáva v rámci rozhodovacích procesov, takže o tomto bude potrebné hovoriť a e, toto aj vyprovokuje e, vlastne naša hodnotiaca správa, aby sme sa s týmto kriticky e, zaoberali. Viem, že môj kolega Jose Manuel Fernández e, sa zameral najmä na implementáciu v regiónoch. E, je to veľmi dôležité aby aj v regiónoch tá infraštruktúra nebola zanedbaná, pretože potrebujeme tam vlastne v budúcnosti tiež väčší dôraz. Takže on sa k tomu určite vyjadrí. A ja by som ešte dodal nasledovné. Uskutočnili sme workshop za účasti odborníkov, ich príspevky samozrejme zakomponujeme do pozmeňovacích návrhov a tiež aj e, túto diskusiu, ktorá bude nasledovať s vami, milé kolegyne, kolegovia. Tešíme sa na diskusiu. E, konečný termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov na doplnenie e, správy, ktorá je predložená, je 28. februára a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pán Bulman a teraz Jose Manuel Fernández, um, spravodajca výboru pre rozpočet. Ďakujem, ja budem hovoriť po portugalsky. A ja by som eh, chcel eh, sa poďakovať eh, pánovi spoluspravodajcovi Bulmanovi za vykonanú prácu. Je to v záujme Európskej únie, v záujme zníženia byrokracie, v záujme posilnenia teritoriálnej eh, kohézie. Junckerov plán, e, tak sa síce volá vo všeobecnosti, ale v podstate ide o Európsky e, fond pre strategické investície a môžeme povedať, že plní e, svoj cieľ. 141 miliárd bolo investovaných v 28 členských krajinách. To zodpovedá plánu a aj malé a stredné e, podniky, investície do podnikov s menej než 3000 e, zamestnancami. Aj e, to vyzerá celkom v poriadku a to znamená, že tie dopady Junckerovho fondu, dopady FC sú eh, veľké. Tieto finančné prostriedky sa teraz skutočne eh, eh, využívajú a to znamená, už to bolo aj spomenuté, že tie kvantitatívne ciele budú dodržané, a najmä čo sa týka malých a stredných podnikov, tam zistujeme, že dokonca tie prostriedky, ktoré teraz boli čerpané, sú vyššie, než bolo pôvodne plánované, ale sú ešte predsa len nejaké problémy pri investíciách a to znamená, že je dôležité, aby sme pokračovali pokračovali v tomto nástroji, pretože ide o nástroj, ktorý je veľmi dôležitý pre konkurencieschopnosť Európy, pre vytvorenie pracovných miest, pre nové investície, ale tiež pre zmenu kultúry EIB samotnej. Mm. Myslíme si, že za pomoci platformiem, ktoré majú byť eh, vytvorené, mám teraz na mysli eh, najmä platformy eh, cezhraničné medzi jednotlivými členskými štátmi, že tieto pomôžu odburávaniu byrokracie. A kde vidím potenciál na zlepšenie Týmto nariadením môžeme e, urobiť ešte veľa, veľa vylepšení. Mám na mysli najmä tú doplnkovosť, ktorá je e, dosť e, sporná. Bude komplikované vytvoriť správnu definíciu doplnkovosti než tú, ktorú máme. Avšak EIB pri implementácii tohto textu sa snažila do toho vniesť aj toho zamýšľaného ducha, že je potrebné naozaj uprednúť uprednostniť dobré investície, ale nechápeme, eh, prečo niektoré projekty eh, boli prijaté a prečo sa vychádza z toho, že práve tie sú doplnkové. Čiže bude potrebné odôvodnenie týchto vecí v záujme transparentnosti, v záujme lepšieho pochopenia je e, potrebné vysvetliť, prečo e, niektoré projekty e, sú podporované, prečo je opodstatnené podporovať ich. Mám teraz na mysli najmä sporné projekty, aby sme k ním dostali odôvodnenie, prečo sú podporované. A teraz ešte k európskym platformám pre investície. Tieto slúžia aj pre menšie projekty, ale aj pre veľké projekty medzi členskými štátmi, aby e, bola prehlbená energetická únia. E, tieto platformy ešte nie sú k dispozícii v dostatočnom počte. V budúcnosti e, bude dôležité, aby tieto projekty zohľadnili aj teritoriálny rámec projekt e, v hodnote milión eur v Berlíne nemá rovnaké dopady ako projekt dotovaný 50 miliardami v e, Lisabone alebo niekde na severe e, Portugalska. Čiže je rozdiel, či investujete určitú sumu v Lisabone alebo na severe Portugalska. Čiže je dôležité, aby sme tieto mm, aspekty zohľadnili a tieto dopady zohľadnili z aspektu e, teritoriálnej súdržnosti. E, e, máme aj Európsku platformu pre investičné poradenstvo a regióny pri vypracovávaní návrhov projektov budú mať možnosť žiadať o podporu rôznych programov, čiže bude tu E, táto možnosť investícia. Preto je táto e, podpora Európska platforma pre investičné poradenstvo natoľko dôležitá, pretože skutočne tieto platformy pracujú a zasadzujú sa pre dosiahnutie cieľov e, fondu. Ale samozrejme pri fonde potrebujeme aj aktívne, aktívnu prácu, je potrebná vlastná iniciatíva, musia byť aj samotné regióny aktívne a prísť s iniciatívami. Ako bolo povedané, je to otvorený fond, ale tento fond si vyžaduje aj to, aby bolo k dispozícii to, čo potrebujeme na navyše e, e, k diverzite, k diverzite jednotlivých sektorov. Vyžaduje si, aby sme mali zohľadnenú aj teritoriálnu rozmanitosť. Nemôže e, byť žiadna teritoriálna koncentrácia na určité projekty a preto potrebujeme aj túto európsku platformu pre investičné poradenstvo, aby nebola zabudnutá aj regionálna súčasť, aby sa na žiaden región nezabudlo. Žiaden región nemôže byť vylúčený z takéhoto druhu investícií. Takže ako bolo povedané, tieto e, platformy pre investičné poradenstvo slúžia na to, aby e, kohézne fondy boli doplnené e, týmto Európskym fondom pre strategické investície, tým tzv. Junckerovým plánom, ako ho voláme. Tento fond FC nikdy nenahradí kohézne fondy. Nie, tento fond je doplnkovou záležitosťou. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán spravodajca nám povedal tie veľké línie, aký bol pokrok e, na zlepšovaní účinnosti tohto Európskeho fondu strategických investícií. A teraz dostane, dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Každý dostane dve minúty. Prosím vás, aby ste rešpektovali tento čas. Pán Karas. A po, ale v jeho mene sa vyjadri pán Hayes. Thank you very much indeed. Ďakujem. Pán predseda, bohužiaľ, môj kolega pán Karas sa dnes večer nemohol zúčastniť a v Ekone za FC má, je on zodpovedný a preto ma poprosil sa vyjadriť e, v jeho mene. toto vyhodnotenie FC, dôležité posúdenie, nemá byť len obzretím sa dozadu na to, čo sme dosiahli za ostatné roky, ale musíme rozmýšľať aj o tom, čo sa bude deť v budúcnosti. Ak chceme byť úspešní a naozaj vytvoriť vysokokvalitné pracovné miesta a mať investície, ktoré majú, budú mať výnosy, status FC a pravidla FC, aby sa dosiahol potenciál e, v celej Európskej únii. Pán Karas víta túto správu je vyvážená. Na jednej strane sú zohľadené silné stránky, na druhej strane slabé stránky. Niektoré záležitosti, ktoré môžu sa stať výzvami, sa takisto počiarkli, odkiaľkoľvek už prídu zo strany komisie, zo strany EFSI, výboru regionov a ďalších inštitúcií. Tieto výzvy do budúcnosti poprvé sa týkajú definovania doplnkovosti a takisto posudzovania vysokorizikových projektov, ďalej transparentnosti pri e, výbere kritérií a hodnotiacej tabuľky a investičná platforma, ktorá má financovať projekty pochádzajúce z rozličných zdrojov, toto treba preskúmať. Ďalej si žela preskúmať, čo robia banky. Ďalšia výzva je rozšírenie tohto projektu na skutočné hospodárstvo, využitie každej príležitosti a napokon tretie krajiny, ktoré by sa mali zapojiť v otázke postihnutých. Sú tu aj ďalšie otázky. V nasledujúcich mesiacoch iste vyvstanú. Pán Karas by chcel poďakovať všetkým kolegom a spolu s pravodajcom, tenivým spravodajcom za návrh textu, ktorý e, vytvára dobrý základ pre ďalšie diskusie. Ďakujem. Teraz pani Garcia Zabal, nech sa páči. Gracias, bueno, de... Ďakujem pekne, pán predseda. Dvaja spravodajcovia sa vyjadrili a ja si nemyslím, že sa k tomu dá čokoľvek dodať, aby som to tak úprimne povedala. Pán Bulman vymenoval všetky body, ktoré musíme preskúmať, aby sme sa pripravili na druhú časť plánu pre strategické investície to, na to, čo bude v budúcnosti. Čísla, ktoré sme skúmali za ostatné dni pri vykonávaní tohto plánu, sú dôležité čísla. E, všetci plníme, sa snažíme, aby sa splnili ciele, ale to, čo nie je až také dobré, je kvalitatívna stránka projektov, nielen kvantitatívna je dôležitá. Máme tu mnoho tém, niektoré sa spomenuli doplnkovosť, k tomu treba, tomu treba venovať dôležitú pozornosť väčšiu dôležitosť prikladať e, parlament. Naozaj hovorí, že treba to definovať. Je to komplikované. Všetky programy, ktoré už máme, do ktorých sa investuje v rámci Európskej únie, ktoré sa podporujú, to je jedna vec, ale druhá vec, čo sa odfinancovalo z peňazí EFSI a vygenerovalo to pridanú hodnotu. To je najdôležitejšia vec a je to aj veľká obava téma doplnkovosti, aby som naozaj rozptýlila všetky obavy. Potrebujeme viac informácií, viac než len kritériá, ktoré sa používajú na vyhodnotenie projektov. Potrebujeme aj e, pokryť fázu pred výberom, aj počas výberu. A potom implementačnú fázu. Keď tieto informácie všetky budeme mať, tak potom asi lepšie budeme schopní posúdiť, či projekty splňajú ciele, ktoré sme im stanovili podmienky. Geografický rozsah, áno, o tom sa tiež hovorilo. Samozrejme, v každom prípade je to dôležité, tam treba vyvážený prístup a takisto spôsob posudzovania, ako to najlepšie urobiť. Mnohí ľudia prezentujú projekty alebo eh, robia im podporu, vedia, ako eh, robiť reklamu projektom, ako sa uchádzať o peniaze, ale treba to naozaj preskúmať, či eh, tieto programy majú nárok byť financované. Myslím, že je to veľmi rozumne nastavené v tomto texte, tak ako to je. Sander Lunes, nech sa páči. Nie je tu? Monsieur Lunes? Madame Vous avez la parole. c'est mon collègue euh, Robert. Pán eh, Robert Siliky, môj kolega, prevezme slovo v mene pána Lunesa. Nech sa páči. Máte slovo. Yeah, so I'm, the... Som tieňovým spravodajcom k tejto tematike za EKR vo výbore EKON. Ďakujem spravodajcom za odvedenú prácu. A som rád, že niekto ktoré veci dospievajú ku konsenzu, aj také, o ktorých som predtým hovorila, presadzoval ich. Jeden z najzásadnejších vecí geografickej rovnováhy sa, týkajúcej, sa týkajúcich. Ide tu o to, aké, aké úspešné je FC. Komisia to takisto posudzovala a vidíme, že 15, stará 15 dostáva veľkú väčšinu týchto peňazí a iné členské štáty, ktoré prišli do EÚ po roku 2004, na tých sa z toho koláča už toľko neušlo. Napriek tomuto, napriek tejto výhrade, je faktom, alebo faktom zostáva, že EFSI naozaj prispelo k hospodárstvu, kohezii a spoločenstvu Európskej únie. Nebudem teda opakovať, čo hovorili predrečníci o doplnkovosti, s tým plne súhlasím aj s obavami, ktoré tu vyvstali Chcela by som povedať len jednu e, ďalšiu novú obavu, ktorá vzniká, pretože keď sa v ERB schvaľuje nejaký projekt, aby sa dosiahla geografická rovnováha, tak spolupracujú s obcami, so samozprávami vo východnej a strednej Európe a niekedy takýto súkromný partnery v podstate používajú verejné peniaze, napríklad pri verejnej doprave, pri pro- programoch mobility. Ťažko odhadnúť, koľko percent dáva naozaj obec a koľko dávajú nejakí podnikatelia, ktorí sú do toho zapojení, ale to sú potom peniaze daňových poplatníkov, tie verejné peniaze. A v mnohých členských štátoch to zbudzuje obavy, pretože to je politický cieľ, ktorý sa dostal trošku, vychylil sa od zo svojej trajektórie. Programy EFSI sú cenné, ale treba brať do úvahy všetky tieto výhrady. Ďakujem. A teraz e, pán Richard Ashworth, nech sa páči. Il est là, il est là. Okay. Prends pas la parole. Herr Vorsitzender, ich werde für meinen Kollegen Richard sprechen. Ja, vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa na úvod srdečne poďakoval obom spravodajcom, pánovi kolegovi Fernandešovi a Bulmanovi za túto správu. Domnievam sa, že tu e, sú naozaj kladené tie správne otázky a e, môžem to skutočne len a len podporiť. E, musíme sa na EFSI pozerať aj kriticky, aby potom, čo už ten projekt je rozbehnutý, sme sa mohli snažiť urobiť z neho to skutočne najlepšie. EKR. E, myslím, že e, e, ešte dokonca príliš pozitívne o tom sa hovorí. Ja vidím FC pozitívne v tom, že sa snažíme akýmsi spôsobom prostredníctvom štátnych nástrojov riadiť trh, ale toto je zo zásady zlý postup. A ak zistíme, že niekde je nedostatok investícií v Európskej únii. Už to zistenie je síce správne, ale nemôžeme nahradiť trh štátnymi zásahmi, pretože tým môžeme rozpútať veľké problémy a vynaloží sa veľký objem finančných prostriedkov, ale nevytvoria sa žiadne trvalé štruktúry. A toto je veľké nebezpečenstvo pri FC, že e, tie finančné prostriedky pri priradíme s e, LIM e, projektom, že budeme financovať niečo, čo nevieme, či sa natrvalo udrží na trhu. Namiesto toho by sme mali bojovať proti príčinám krízy a tie treba hľadať e, tam, že štáty v EÚ majú veľké dlhy, niektoré sú prílišne zadlžené, niektoré členské štáty nie sú konkurencieschopné a príčinou toho je euro a nie chýbajúce investície investície. Ďakujem. Pán Tremoza, ale nevidím tu pána Tremozu. Pán Nils Torvalds. Start with uh, Tremoza's comments he can't be here today. Uh, after listening, he said to the report. Pán Tremoza dnes nemohol prísť. Uh, po prezretí si správy sa naozaj teším na rozpravu a na riešenia pre EFSI ako celok. Stred, štáty Strednej a Východnej Európy zatiaľ dostali iba 9 zdrojov tohto fondu. To znamená, že toto číslo naozaj nesedí. Musíme pochopiť, prečo je také, aké je. EFSI v súčasnosti nemá zásadný vplyv na transeurópske energetické dopravné siete, na ich financovanie. A e, myslím, že treba vziať do úvahy, že potrebujeme viac e, európskych projektov, ktoré by vygenerovali pridanú hodnotu. Myslím si, že priveľa financií e, plinie do e, veľkých nadnárodných spoločností, ktoré sú príliš blízko národným vládam. Malé a stredné podniky však nedočiahnu na tieto peniaze, nedostanú sa až tak vysoko na finančných trhoch. A podobne ako kolega z ALDE, ktorý povedal, že výskumný fond by sa nemal využívať na to, aby ho financovalo EFSI. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. A teraz by som sa vyjadril k mojej vlastnej časti, lebo sa pravdepodobne na zozname rečníkov. V prvom rade by som rád poďakoval Josemu Emanuelovi a Udovi za prácu. Naozaj odviedli prácu, ktoré rozumejú, sú skúsení tým, robili takéto veci predtým. Samotná správa poskytuje dobrý prehľad toho, kde sa nachádzame a kam smerujeme. Vo väčšine mm, časti súhlasím s vašimi závermi, väčšia transparentnosť, lepšia komunikácia, to sú kľúče k úspechu EFSI. Čo sa týka okienka pre malé a stredné podniky, to sa už rozšírilo za naše očakávania, ale napriek tomu treba podporovať ďalšie malé stredné podniky, aby boli inovatívne, aby sa vyvíjali technologickým smerom. Technologické napredovanie naozaj pomôže regiónom dostať sa na tú istú rýchlostnú koľaj, tak povediac. Poradenský, poradenské stredisko nedosiahlo svoj prvý potenciál, Advisory Hub, myslím si, že by mohol napomôcť oveľa lepšie. Nedostatok informácií môže byť v dôsledku viacerých vecí, z časti, pretože sa tento proces naozaj rozbehol veľmi rýchlo od začiatku. Myslím si, že sme na začiatku nemali z toho dobrý pocit z týchto investorov ale pochopili sme, že FC má byť istou platformou, na ktorú sa treba obrátiť, ale nedá sa povedať, že všetky problémy zmiznú ako mavnutím čarovného prútika, tak toto nefunguje. Potrebujeme lepšie pochopiť rozdiely medzi členskými štátmi a e, poradenské stredisko Advisory Hub, ktorý e, má kancelárie v rozličných regiónov, by naozaj mal viac pomáhať regiónoch. Ďakujem, to je z mojej strany všetko. Teším sa na spoluprácu s Jose Manuelom a Udom. Ďakujem, keďže tu nie sú dvaja tieňoví spravodajcovia, e, Fabio De Masi a pani Niriada Zague, tak teraz sa v ich mene e, Zague vyjadrí jeden e, kolega, nech sa páči. Eu, uh gostava de apresentar a, eh, a posição de fundo da GUE relativamente. Essa posição de fundo não acompanha. A základná pozícia um, mm, GUE FC FC eh, je nasledovná. FC je eh, fondom, kde um, sú súkromné a verejné um, finančné zdroje. Ale tieto by sme mali rozlišovať. Ak je skutočne potrebné budovať infraštruktúru, ak e, členské štáty v Európskej únii potrebujú infraštruktúru, potom e, by e, sa za týmto účelom mali využívať verejné finančné prostriedky. Ale keď hovoríme o súkromných investíciách, nemali by sme to zvaľovať na neschopnosť trhu a takto poskytovať eh, súkromníkom ďalšie eh, financie eh, tu sa vlastne využíva zlyhanie trhu na prakticky ďalšie darčeky pre subjekty. Samozrejme, sú tu body kritiky, ktoré môžeme podporiť, napríklad pokiaľ ide o koncentráciu na jednotlivé sektory, na jednotlivé e, krajiny. Aj otázka e, doplnkovosti. Tam sa tiež neustále spomína pojem zlyhanie eh, trhu eh, pre opodstatnenie investícií. A tieto investície by sa tak či tak uskutočnili, aj keby neexistoval Junckerov plán. Uh, takže uh, zdá sa, ako keby to bolo trochu predčasné postupovať ďalej v tomto Junckerovom pláne, pretože uh, nie je doložený žiadnymi štúdiami dopadu. Sľubovalo sa od toho veľa, ale nenastali tie efekty projekty, e, veľa treba toho ešte vylepšiť a skutočne sa domnievame, že je predčasné vychádzať z toho, že by sa tento fond mal predlžiť, ale e, v zásade teda aj máme za to, že funguje na zlej logike. A teraz Bas, Bas Eichhout, nech sa páči. Ale nevidím ho nikde. Georgi Scholl, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi predovšetkým poďakovať spravodajcom za prácu. Vítam tón správy. Na jednej strane vymenúva pozitívne vstupy EFSI ako narába s verejnými peniazmi, ako podporuje ekonomiku pre občanov. A na druhej strane tu máme aj kritiku. Je to vyvážené. Pripomíname, že konečným cieľom tohto fondu ako verejného nástroja je mobilizovanie strategických investícií, ktoré potom vygenerujú prospech pre EÚ občanov, najmä kvalitné pracovné miesta, komunikáciu, transport, energetika sú oblasti vzdelávanie takisto a odpadové hospodárstvo. To sú sektory alebo rezorty, v ktorých by mali pomôcť tieto peniaze. Od samého začiatku EFSI sa mm, mobilizovali súkromné investície, ale to nie je e, konečný cieľ. Je to len multiplikačný efekt, ktorý EFSI vyvolal, ale dlhodobé hospodárske benefity pre EÚ sú tým skutočným cieľom. Je priskoro, aby sme sa vyjadrovali, či bol, bol EFSI efektívnym nástrojom v tomto zmysle a či naozaj podporil hospodársky rast v Európe. Vieme, že projekty by sa mali zamerať na strategické rezorty v súlade s politikou únie a na, dlhodobé sociálne, na dlhodobý sociálny osoch. Som sklamaný, ako málo sa podarilo projekt, podporiť projekty, ktoré sa snažu, snažia vzdialiť hospodárstvo od fosílnych palív. Energetické projekty, do ktorých sa zapojili malé a stredné podniky, a ktoré majú za cieľ odkloniť sa od fosílnych palív. E, tieto by bolo, tieto by bolo žiaduce podporiť, pretože sa nesmieme dostať do konfliktu s parížskými dohodami a riskovať e, také ekonomické, e, také energetické hospodárstvo, ktoré by nahrávalo Rusku. Ďakujem, pán predseda. Marco Valli, vous avez la parole. Valli, nech sa páči. Eh, eh, ďakujem. Pokiaľ ide o strategický fond, už sme trošku eh, o, tom diskutovali nedávno aj dosť veľa v uplynulých rokoch. A moja politická skupina si myslí, že je tu veľká strategická chyba, pretože európska ekonomika prežíva teraz krízu dopytu, veľkú krízu dopytu a EFSI ako nástroj, koná skôr na strane ponuky. Čiže je to nástroj, ktorý už e, v tej základnej filozofii nerieši presne zacielenie tie problémy európskej ekonomiky. A čiže my potrebujeme, ako som povedal, viac dopytu a je potrebné preto vytvoriť záruku pre investície, ktoré už EBI mohla zrealizovať e, v, e, v pro, projektoch, ale E, tie projekty, ktoré podporuje EIB v členských štátoch, často prinášajú e, zisky e, hlavne do vreciek rôznych lobbystov na úrovni členských štátov. Mm, už sme videli prvé výsledky. Takže um, <clears throat> ehm, autory správy museli analyzovať E, také veci ako diálnice, fosílne paliva, e, energetická tranzícia a tak ďalej. Bolo tam veľa indikátorov a neprináša tú veľkú pridanú hodnotu. A to, čo súbil Juncker, sa nezre nezrealizovalo, pretože sa to celé rozbehlo iným smerom. Je potrebné skôr zvýšiť transparentnosť, pretože iba tri iba jeden z troch projektov doteraz boli schválené, chýbajú údaje o um, agregačné údaje a musíme mať informácie o tom, kto na národnej úrovni má robiť hodnotenia projektov. Čiže je potrebné robiť uh, aj iné hodnotenia, nielen tie jednostranné hodnotenia, ktoré prichádzajú od Komisie a Európskej investičnej banky. Ďakujem tieňové spravodajca za EFDD z výboru pre rozpočet tu nie je. Zdá sa, že ani zástupca ENF e, za Ekon e, tu nie je, takže Marko Zany, nech sa páči. Sí, grazie. Pre... Ďakujem, pán predseda. Najväčší problém, ktorý sme videli v súvislosti s FC, s používaním tejto páky je, že skutočné peniaze prišli do členských štátov na investície do infraštruktúry, um, e, do výskumu a podobne, ale tá správa, e, ktorú sme videli, e, hovorí o tom, že výsledky nie sú úplne jasné. Um, a zo so správy je ťažké zistiť, či tie peniaze naozaj išli do tých projektov, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu. Uh, a takisto aj tie analýzy, ktoré sa urobili, ukazujú, že viac ako 90 financovaných projektov doteraz boli projekty, ktoré, kde chýbala táto e, charakteristika adicionality, e, čiže tej pridanej hodnoty. A o to vlastne išlo v prvom rade a pôvodne fondu EFSI. Takže e, moja politická skupina hodnotí tento projekt veľmi negatívne. Chceme si samozrejme počkať e, ešte na výsledky e, hodnotenia e, HDP, či naozaj tento fond prispel k rastu HDP, či bude konkrétny hmatateľný výsledok viditeľný v ekonomike. Ja si ale myslím, že tento výsledok nepríde, nebude preukázaný. Ak chceme investovať do výskumu a vývoja v EÚ, je potrebné vytvoriť veľký program verejných investícií, tak aby súkromné peniaze boli uh, investované uh, tam, kde to uh, treba, aby tie výsledky boli naozaj uspokojivé. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Máme časové meškanie, takže nebude spontánna rozprava. Keď aj teraz dostane slovo komisia, pán Angel na dve minúty. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Uh, FC sa zdá byť úspechom a zdá sa, že aj plní, čo uh, FC slúbilo, čo sa týka objemu. Máme tu v tomto procese samozrejme identifikované nedostatky, s ktorými sa treba vysporiadať, tak ako parlament na to už upozornil. Navrhli sme zásadné zlepšenia. Prvá, e, prvé zlepšenie sa nazýva e, doplnkovosť, respektíve prínosnosť. Je to ťažký, ťažko uchopiteľný koncept, ktorý je aj ťažké kvantifikovať alebo preukázať. Naozaj sa snažíme banky nabádať, aby e, pomohli aj riskantnejším aktivitám, tak aby naozaj investície rástli, ale treba zájsť ešte o krok ďalej a práve preto komisia navrhuje vytvoriť nové kritéria nárokovateľnosti zdrojov z tohto fondu, kedy projekt bude musieť splniť také požiadavky, ktoré by platili aj pri zlyhaniach trhu a ďalších podmienkach. Po druhé, potrebujeme transparentnosť, viac transparentnosti, potrebujeme sa viac pýtať na to, čím vlastne je EFSI, na legitimitu, pretože veľká väčšina prípadov Ehm, vlastne e, mám problém s tým, že nevie sa, čo to FC vlastne znamená, to, to, to slovo, táto skratka, za, či, za čo to vlastne, čo to z, predstavuje. E, komisia sa rozhodla zverejňovať svoje rozhodnutia v, v rámci jednotlivých projektov a to tak, že sa odôvodní, tento projekt dostane prostriedky z FC kvôli ABCD, tak aby každý mohol vidieť, že zákonodarcovia a aj parlament sa naozaj skladajú účty za svoje činy. Druhá vec je vysporiadať sa so zemepisným no, financovaním, rovnomernosťou zemepisnou. Komisia s tým nie je spokojná. Preto máme e, Advisory Hub, poradenské stredisko, ktoré ale tieto strediska musia byť proaktívnejšie a treba, aby sa k peniazom z EFSI dostalo viacej subjektov, najmä z nových členských štátov EÚ. Ďalej, potrebujeme robiť viac pre malé a stredné podniky. E, malé a stredné podniky majú veľký záujem a dostali sa k nejakým zdrojom, ale musíme pre ne urobiť ešte viac. A ďalej, treba napredovať e, v téme klimatických zmien, treba nastaviť e, tak metu, aby peniaze z projektov pomáhali bojovať proti klimatickým zmenám. A napokon plne podporujeme uh, snahu parlamentu presadiť zlepšenia v požiadavkách na zdaňovanie. Dúfame, že to bude reflektované aj v texte. K rozpočtu chápeme, že niektorí z vás asi ste neochotní e, peniaze z EFSI použiť na určité zdroje, ale zase pozor, aby nezostali e, nedostupné, jednoducho o ne prídeme a potom Ďakujem. Teraz dostane slovo Európska investičná banka. Pán Molterer, alebo kto sa e, vyjadrí v mene EIB, pán Molterer, Managing Director, dostanete dve minúty. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, je nás veľmi veľa v tejto sále a prosím, e, trošku e, stište vaše konverzácie so susedmi. Pán e, Molterer, generálny riaditeľ fondu EFSI, nech sa páči. Pán predseda, budem hovoriť iba Pán predseda, budem hovoriť veľmi stručne. Vyjadrím sa k témam, ktoré sa tu spomenuli. Som veľmi rád, že takáto rozpráva sa vedie v parlamente a to nie len dnes, pretože komunikácia s parlamentom bola kľúčová pre implementáciu fondu EFSI a je kľúčovou pre implementáciu fondu EFSI a aj bude kľúčovou v nasledujúcom čase v budúcnosti. Dotkol by som sa niektorých vecí, kde vidím prístor pre zlepšenie na základe mojich skúseností Na jednej strane poradenské strediska by mali byť aktívnejšie v teréne a mali by naozaj brať do úvahy špecifika každého regiónu, v ktorom pracujú. Ďalej, investičné platformy a spolupráca s bankami, ktoré podporujú projekty Banky musia takisto lepšie vedieť, využívať a kombinovať štrukturálne fondy, fondy a prostriedky z FC. Ďalej sme veľmi radi, že vzniká nariadenie, ktoré umožňuje ďalším rezortom uchádzať sa o peniaze z FC A ďalej dôležitá téma je eh, cezhraničná aktivita, aby som to povedal úplne natvrdo, žiadna takáto cezhraničná aktivita v projekte vlastne nebola a pritom je to kľúčové pre implementáciu. Ďalej potrebujeme ešte viac informácií k adicionalite, k doplnkovosti a prínosnosti, pretože toto, tento koncept by mal byť e, istým vodidlom, ktorý potom pri hodnotiacej tabuľke veci ozrejmi. aby sa zistilo, či dôvody, odôvodnenie má za sebou isté fakty, e, či je opodstatnené a či prináša istoty. V dlhodobej perspektíve je dôležité poznamenať, že rozvoj trhu na strane regulátorov na strane právnej úpravy je tiež dôležitý. Investičný plán pre Európu stojí totiž to na troch pilieroch a FC je len jeden. Právna úprava je jedna ďalšia vec a e, poradenské centra sú tretím pilierom. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. A teraz ešte stručne dostanú slovo spravodajci každý na jednu minútu na záver Samozrejme ešte raz ďakujeme za správu, ktorú predložili, ktorá je veľmi e, cenná pre ďalšiu časť, pre FC2. E, musíme zachovať kontinuitu, tak aby implementácia FC bola naozaj v súlade s cieľmi, pre ktoré e, bol tento fond vytvorený. Pán Bulman môže začať. Kolegyne, kolegovia, chcel by som sa vám srdečne poďakovať. Som si istý, že eh, Jose eh, Manuel, eh, spoluspravodajca a ja budeme veľmi radi odpovedať na vaše otázky. Uvidíme, v akej podobe sa nám podarí tie doplnky a pozmeňovacie návrhy zakomponovať. Ešte raz opakujem 28. deadline na ich predkladanie. Ďakujem komisii, pán Anžel, veľmi presne a jasne upozornil na veci, ktoré z pohľadu komisie je potrebné zlepšiť, zmeniť. Myslím si, eh, že parlament eh, to posúdi podobne a som presvedčený o tom, že budeme konštruktívne hľadať riešenia. E, z vyjadrení pána Mlterera e, som e, videl, že je tu tá ochota podporiť nás, a to nie len dnes slovami, ale aj v praxi, aby sme sa dopracovali k zlepšeniu v FC2. Ďakujem, pán Bulman. Pán eh, Fernández, ďakujem, pán predseda. Pred rokom a pol sme mm, diskutovali o tomto fonde a eh, boli veľké pochybnosti, či bude fungovať, či to naozaj bude mať eh, funkciu akéhosi multiplikátora, či budú dodržané všetky pravidlá. A dnes už hovoríme o jeho rozšírení. Vieme, že 100 tisíce malých a stredných podnikov eh, už boli podporených a chceli by sme ho rozšíriť aj na ďalšie roky, ale chceme, aby fungoval lepšie. Mm, už by mohol lepšie fungovať fond aj za súčasného nariadenia, avšak my urobíme všetko preto, aby sme eh, sa zamerali na lepšie fungovanie do budúcnosti. Európska únia potrebuje financie verejné aj súkromné. Súkromné investície nie sú zlými investíciami a, a čisto verejné investície tiež nie sú automaticky perfektné. Mali by sme sa e, pozrieť na e, oboje. Mnohé verejné investície sa tiež robia za pomoci EFSI, napríklad e, u nás v Lisabone 250 miliónov bolo využitých v rámci verejných investícií a to ukazuje, aký dôležitý tento fond je. A preto by som e, sa chcela na záver poďakovať všetkým rečníkom a všetkým e, kolegom. Už teraz e, by som um, sa chcel poďakovať aj ostatným kolegom a spolupracovníkom za to, že doplnia a obohatia tento text. Ďakujem, pán spravodajca, ďakujeme za to, že ste nám povedali, aké, aký slubný štart mal fond EFSI, ale samozrejme ešte je tu priestor na zlepšovanie. Takže dúfam, že budeme naďalej takto pracovať a komunikovať s EIB a so všetkými, ktorí sa starajú o implementáciu fondu EFSI. Takže tým môžeme uzavrieť túto správu o vykonávaní Európskeho fondu pre strategické investície a teraz budeme hlasovať o rozpočtovej kapacite pre eurozónu a teraz už predseda Roberto Gualtieri. Ďakujem, pán predseda. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Ako viete, hlasujeme o správe BG Beres o rozpočtovej kapacite pre eurozónu. Testovacie hlasovanie, prosím. Otváram hlasovanie. Ešte stále nehlasovali všetci? OK, one still to vote. OK, we close the vote. Končím hlasovanie. Ďakujem. Hlasujeme o správe. Kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kompromis D. Za? proti, zdržali sa, schválené. Teraz strana 16 hlasovacieho zoznamu. 16, ja, veľa strán. 2, 6, 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 2, 7, 1, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 307, kto je za, kto je proti, zdrž, e, zamietnuté 323, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis E, za, proti, zdržali sa, schválené. E, strana 24, kompromis F, za, proti, zdržali sa, schválené. 34, strana 34, kompromis G, za, proti, zdržali sa, <clears throat> schválené. Strana 38, kompromis H, za, proti, zdržali sa, je to schválené. 44, strana 44, 729, e, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 732, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis I, za, proti, zdržali sa, je to schválené. Strana 49 teraz. Posúvame sa na stranu 49. C. Kompromis C. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 57. Kompromis B za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie o e, celej správe. Otváram hlasovanie. Vote. Končím hlasovanie. 54 za, 28 proti, 6 sa zdržali hlasovania. Správa je týmto schválená. Gratulujeme spravodajcom. And now we move to the econ vote. So just... A teraz uh, hlasovanie výboru ECON. Say something. Pán predseda, môžeme niečo povedať? A predtým, než sa vy vyjadrite, poviem, že je tu menšinové stanovisko EKR, ktoré samozrejme e, bude e, vložené do zápisnice. No a teraz s radosťou dám slovo spravdajcom, pán Böge. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Viete všetci, že pracujeme asi rok na tejto správe a je to naozaj zložité. Um, vložili sme do toho veľa dobrej vôle, rôzne názory, rôzne predstavy, čo sa má robiť v Európskej únii, ktorá teraz zápasí o svoju existenciu. No a existujú odlišné názory na to, aký je najlepší spôsob, aká je najlepšia cesta. No a toto je teraz kontext, v ktorom, v ktorom pracujeme politicky, všetky politické skupiny. Ten začiatok bol ťažký, prišlo mnoho pozmeňovacích návrhov a ja, my sme sa snažili e, predložiť nový formát a snažili sme sa o väčšiu akceptáciu. Nechceli sme sa zapliesť tej správe do nekonečných kompromisov a textov, ktoré už boli diskutované v inej forme na iných miestach. No a teraz nakoniec sa nám to podarilo. Viem, že niektorí majú naozaj e, z toho bolenie brucha e, v niektorých častiach, ale bohužiaľ je to kompromis. Aj ja mám z toho brucha bol niekedy. Ale ide o to, aby sa nám podarilo vo štvrtok vyslať pri všetkých troch správach tie potrebné politické signály, čo Európsky parlament očakáva, a, a, o akých perspektívach chce diskutovať a to, čo nás ešte dnes rozdeľuje, tak sa pravdepodobne stane aj súčasťou legislatívy Samozrejme, v tých textoch uznesenia sú ešte určité slova, ktoré boli výsledkom naozaj veľmi ťažkých rokovaní. Tá rovnováha sa docieli, do, dosahovala veľmi, veľmi ťažko. To si musíme uvedomovať. Musíme ukázať ale, že my ako Európsky parlament sme ochotní um, pracovať na Európe občanov a štátov, to hovorím vždy v tomto poradí. A nie každý e, z nás to bude obsahovo ľahko obhajovať doma. Ja viem, že to nebude jednoduché to obhajiť doma pred občanmi, ale ja spomeniem našu kancelárku v roku 2007. E, hovorila počas predsedníctva rady o princípe Európy. Povedala, že e, principiálnou zásadou a, a duchom Európy je tolerantnosť. A presne o tom to je. My musíme ponúknuť určité riešenia, o ktoré ďalej potom budeme zápasiť samozrejme. Ja ďakujem spoluspravodajkyni. Myslím si, že sme sa aspoň o trošku posunuli Ďakujem všetkým politickým skupinám, ktoré nám nakoniec mohli poskytnúť podporu. Ďakujem veľmi srdečne za intenzívnu spoluprácu. A nebolo to len intelektuálne cvičenie, ale myslím, že e, sme sa predsa len posunuli smerom k ďalším riešeniam a sme schopní uh, aj preukázať, že, politicky, že Európsky parlament je schopný politicky dôveryhodne Európu zastupovať. Ďakujem teraz pani Beres, uh, pán predseda. Ďakujem za to, že ste spoluspravodajcom dali možnosť sa vyjadriť. Ako povedal pán Böge, pracovali sme ťažko na tejto iniciatívnej správe. Uh, a naozaj spoluspravodajská práca to je niekedy takmer peklo, keď sa snažíme o, o kompromis, ale musím povedať, že s pánom Bögem um, tá práca bola o niečo ľahšia, než to býva zvyčajne, pretože my sme sa obaja snažili naozaj o kompromis a pán Böge bol naozaj veľmi konštruktívny spolupracovník uh, v každej etape tohto procesu a pán Böge takisto pristupoval k celému tomuto obsahu s veľkou intelektuálnou poctivosťou. Teraz všetko závisí samozrejme od štvrtkového hlasovania. Ešte nie je nič rozhodnuté, ale etapa, ktorú teraz ukončujeme, je veľmi dôležitá, rozhodujúca. Európsky parlament musí ostať priestorom, ktorý vytvára nie iba kompromisy a navrhuje kompromisy, ale nachádza aj rovnováhy. A tieto naše riešenia možno umožňuje aj iným členským, pardon, iným inštitúciám sa inšpirovať, pozrieť sa na Európsky parlament, pretože Európa aj eurozóna potrebuje teraz e, tak postrčiť, aby bola schopná zvládať súčasné výzvy a problémy. A teraz týmto hlasovaním sa možno otvorí nová strana. Spomeniem poslednú správu piatich predsedov inštitúcií. Je potrebné predložiť opäť jednu dôležitú otázku na stôl. A tou sa musí inšpirovať aj Európska komisia keď predloží svoju bielu knihu. Ďakujeme samozrejme všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým spolupracovníkom z oboch e, výborov. Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí naozaj obetovali námahu, čas a všetko tomu, aby sme mohli dosiahnuť tento kompromis. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Opäť gratulujem spravodajcom a myslím, že Toto e, je výsledkom aj výbornej spolupráce medzi oboma výbormi. Pán Artuis, e, ja chcem sa ešte poďakovať veľmi srdečne obom spravodajcom, ktorí naozaj e, preukázali veľkú odvahu, ale zároveň aj ústupčivosť, presadzovali svoj názor, ale zároveň hľadali kompromisy. my si musíme uvedomiť, že eurozóna musí byť dobre vybavená, aby pretrvala. Spomínali sme teraz fond EFSI, ktorý má stimulovať investície, ale minimálne takisto dôležité je vybudovať dôveru v európsku menu v euro, ak chceme stimulovať investície a vytvárať pracovné miesta. Ďakujem obom spravodajcom a ja mm, dúfam a pe som pevne presvedčený, že plenárka um, schváli ten, e, túto, túto správu na hlasovaní. O, takže ešte raz testové hlasovanie. Teraz nasleduje hlasovanie výboru EKON.